blaho ľudu a Európska únia je pripravená e, pomáhať. Ďakujem vám. Köszönjük. Biztos úr, reméljük, hogy az albániai válság megoldódik, ezzel a gondolattal rekeszt. Ďakujem veľmi pekne. Veríme, že situácia v Albánsku sa vyrieši. Týmto by som chcel ukončiť e, túto rozpravu. A Pokračujeme ďalším bodom nášho programu, ktorým je vyhlásenie komisie týkajúce sa škandálu s odpočúvaním v Bulharsku. V prvom rade poprosím pána komisára Pibalksa, aby sa ujal slova. President, honorable members, Vážený pán predseda, vážení poslanci, chcel by som zdôrazniť, že právo EÚ ochraňuje e, dôvernosť elektronických komunikácií a zakazuje e, odpočúvanie alebo uchovávanie údajov z elektronickej komunikácie bez súhlasu dotknutej osoby. Okrem e, prípadov, kedy je dovolené vykonávať odpočúvanie prax odpočúvania e, je podmienená e, osobitnými podmienkami. Tieto podmienky na e, osobitné alebo na mimoriadne odpočúvanie musia byť ustanovené v legislatíve a musia byť primerané a musia byť takisto nutné, aby zabezpečili potrebné ciele v demokratickej spoločnosti, ako je ochrana e, verejnosti a ochrana pred trestnou činnosťou. Je však potrebné rešpektovať tak vnútroštátnu legislatívu aj legislatívu EÚ. E, zdá sa, že e, bulharská legislatíva e, nie je celkom v súlade s týmito požiadavkami. Zákon o použití elektronických prostriedkov eh, odpočúvania, ako aj eh, zákony, ako aj ďalší zákon v zásade eh, zabezpečujú rešpektovanie základných ľudských práv, ale ide tu o hm, uplatňovanie týchto právnych povinností. Tu treba hovoriť o zodpovednosti bulharských orgánov, ktoré sú zodpovedné za zabezpečenie právnych aj procesných záruk ktoré bulharská legislatíva ustanovuje v súvislosti s používaním osobitných e, elektronických e, prostriedkov. E, členský štát má povinnosť zabezpečiť základné práva, ako aj procesné záruky v súvislosti s uplatňovaním pravidel právneho štátu. Ehm, bulharské orgány podľa komisie prijali potrebné kroky na kontrolu zákonnosti e, používania osobitných ehm, prostriedkov odpočúvania a aby zabezpečili tomu, že eh, únik informácií z použitia takýchto prostriedkov sa objaví v tlači. Eh, komisia nedostala nejaké oficiálne stiažnosti proti eh, úniku informácií získaných takýmito prostriedkami a bude naďalej uplatňovať dohľad nad tým, aby sa v Bulharsku dodržiavala legislatíva EÚ. Ďakujem, pán komisár. A teraz v mene politických skupín vystúpi najprv pán Busutius, 3 minúty, v mene EPP. Ďakujem, pán predseda. než sa táto otázka dostala sem, hovorilo sa o nej vo výbore LIBE. Opatrenia, ktoré sú predmetom tejto rozpravy, sú legitímnym právnym nástrojom, ktorý sa používa v boji proti trestnej činnosti. To e, pri najmenšom dokazuje, že Bulharsko myslí vážne obrovskú výzvu boja proti korupcii a organizovanému zločinu. Je to niečo, čo sme od Bulharska už dávno chceli. Opatrenia, ktoré predpokladá právo, e, treba uplatňovať legitímnym spôsobom a toto aj očakávame. Právny poriadok predpokladá, že použitie týchto prostriedkov môže nariadiť iba pro, e, po, prokurátor, policia alebo národné bezpečnostné zložky, pokiaľ majú podozrenie, že daná osoba sa zapája do trestnej činnosti a pod podmienkou, že to schváli sudca. Zákon o použití špecifických spravodajských prostriedkov e, tieto veci zámerne obmedzuje a ustanovuje, že sa môžu používať len v boji proti organizovanému zločinu alebo na ochranu národnej bezpečnosti. Získané informácie sa musí, musia byť utajené, musia <coughs> byť dôverné a môžu sa použiť iba na účely, ktoré ustanovuje trestný poriadok. Okrem toho e, sa musí uplatňovať aj parlamentná kontrola, dohľad nad týmto systémom, aby existovali potrebné záruky, pokiaľ ide o dôvernosť e, údajov podľa môjho názoru tu vôbec nejde o porušovanie práva a preto, keď teraz útočíme na tento nástroj, bude to znamenať, že ide o nezodpovedný útok proti snahe členského štátu e, bojovať proti organizovanému zločinu a korupcii. Tento útok do veľkej miery Bulharsko poškodzuje, pretože tento boj má pre túto krajinu obrovský význam. aj vo svetle mechanizmu pre spoluprácu a overovanie a vzhľadom na prípadný vstup tejto krajiny do šengenského priestoru. priestoru. Preto jediným možným vysvetlením e, tohto útoku sa zdá byť politická motivácia. Ďakujem. Hannes Svoboda, frakciu frakcióvezető helyettes úr, két perces hozzászólás. Ďakujem, pán Svoboda na dve minúty. Ďakujem, e, pán predseda. Ja som bol jeden z tým v tomto parlamente, ktorý veľmi podporoval vstup Bulharska do EÚ a veľmi ma teší, že sú členmi, ale e, som sklamaný z e, niektorých opatrení, ktoré prijala momentálna vláda. Boj proti korupcii je veľmi dôležitý, treba ho realizovať a plne podporujeme to, čo povedal pán komisár že musia tu byť e, aj zákony, ktoré sa e, týkajú odpočúvania a e, dôležité je, aby tu bol súlad s európskymi štandardmi a jasne povedal, že tu musia byť tie opatrenia, musia byť primerané. Je to však primerané, keď počas troch rokov z tých, tých e, v roku 2008 bolo 3000 e, takýchto odpočúvaní, ktoré narastli do dnešného roku na 16 tisíc. Je, to, je toto proporčné, je to primerané? A že sa to využíva na 1, e, 1% e, odsúdení? Je to primerané, že to ešte je všetko filtrované ministerstvom vnútra? prečo, e, čo, sa, čo tu robí v, tej, v tom reťazci, prečo sa sem zapája ministerstvo vnútra a naozaj sa chcem spýtať komisie, aby sa pozrela na ten monitorujúci proces, čo sa deje so zvyškom údajov. Takisto je tu e, správa v parlamente e, e, i v médiách, v Sofii, kde sú naozaj, naozaj pochybnosti o, o, ohľadom ochrany týchto údajov. Sú to predsa informácie o úniku informácií. Áno, áno, chceme Eh, aby sa rozšírili hranice Schengenu a aby sme zapojili aj Rumunsko a Bulharsko, ale keď vidíme to, čo sa tu deje, nemôžeme byť prekvapení, že v, v Európe je naozaj kritický postoj k tomuto rozšíreniu. A naozaj eh, je tu žiadosť, aby sa komisia postarala o to, čo sa má a požiadala Bulharsko o vyhnutie sa takémuto nesprávnemu implementovaniu a príliš reštriktívnym eh, opatreniam Buďte prosím spravodliví, otvorení, transparentní a zastavte to, čo je podľa mňa porušením e, ducha európskych zákonov. Ďakujem. Stojanov képviselő úr kék kártyát mutatott, kérjük. Blue card. Pán Stojanov má e, otázku, využil e, možnosť modrej karty. Oh yes. Please, Mr. Kováčev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 Kedy ste pred rokom 2010, odkiaľ ste tieto údaje získali pred rokom 2010? Myslíte si, tie údaje sú správne? Povedali ste, iba jedno alebo 2% týchto údajov sa použili na súde, ale tá, si, tie údaje z Bulharska sú úplne odlišné, pokiaľ ide o použitie týchto osobitných vyšetrovacích techník v roku 2010 30 či 40 všetkých týchto údajov sa dostali pred súd a v roku 2009 to bolo len 30 my máme z bulharských zdrojov odlišné údaje, ale možno, že komisia by mala zistiť, kto má pravdu. Ale pokiaľ ja viem od rôznych zdrojov v Bulharsku, skutočne veľmi malé percento týchto údajov sa dostalo od prokurátory pred súd a len veľmi málo sa použilo na usvedčenie páchateľov. Zrejme máme informácie z rozdielných e, zdrojov, ale máme ako parlament informácie od samotného samotného Bulharska. Možno, že by sa bolo na to treba bližšie pozrieť. Prečo hovoríme o škandále? My hovoríme o škandále e, v Bulharsku a myslím si, že je potrebné, aby sme sa na túto vec pozreli bližšie. Pán Svoboda, e, príjmate modrú kartu? Áno, nech sa páči, pán Stojanov. Благодаря, господин председателю. Много кратък и бърз въпрос. Svoboda, Ďakujem za túto otázku. E, hovoríte o vyšetrovaní, ktoré vykonávalo ministerstvo vnútra. To je pravda. Ale bola to socialistická vláda, ktorá e, sa o tom rozhodla. Boli to členovia vašej politickej skupiny. Look, <laughs> mr stoyanov eh, as mr busuttil it is always a party political issue. for me it is not a party political issue. Pán Stanov, pre mňa toto nie je eh, stranická politická otázka. Je to otázka ľudských práv a rešpektovania európskeho práva. A po druhé, dôležité je to, ako sa údaje použiť, použijú. Môžete použiť rovnaký nástroj otvoreným spôsobom, reštriktívnym spôsobom, alebo ho môžete použiť e, správnym spôsobom. A e, mňa by skutočne zaujímalo, čo sa stane s tými údajmi, ktoré uchováva ministerstvo vnútra. S tým je totiž spojené veľké riziko, že tie údaje e, môžu byť zneužité buď z politických alebo osobných dôvodov štátov a my musíme proti tomuto zneužitiu bojovať. Šurát, e, Diana Va... Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník je pani Diana Wallis. Dve a pol minúty. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za vaše veľmi opatrné vyhlásenie. Tí v parlamente, čo ma poznajú a za 12 rokov, čo tu pôsobím, vedia, že ja vystupujem v takýchto eh, rozprávach len veľmi nerada. Ale ako, keď som pôsobila ako podpredsednička parlamentu, som bola požiadaná, aby som v Bulharsku hovorila o štokholmskom programe pre spravodlivosť. Je jasné, že tento program pre spravodlivosť sa posunul od dôrazu na bezpečnosť k dôrazu na spravodlivosť. A my v našich členských štátoch sa snažíme zabezpečiť takúto rovnováhu. E, spomínam si, že keď som navštívila Bulharsko, bulharskí sudcovia pre prejavili veľký záujem o to, čo robíme a o čo nám ide a čo robíme na úrovni únie. Ale minulý týždeň som bola prekvapená, keď ma v mojej bruselskej kancelárii navštívil človek, ktorý hovoril o Bulharsku e, ako krajine, kde ľudí v noci navštevuje tajná policia. Je to niečo, čo je pre mňa úplne cudzie a je mi to veľmi ťažké pochopiť a je mi veľmi ťažké Eh, to vôbec tu hovoriť. Eh, zdá sa mi však, ako už povedal pán Svoboda, že súčasná legislatíva, ktorá upravuje v Bulharsku odpočúvanie, je podľa všetkého správna, ale e, nezávislý orgán vykonal e, formálnu e, kontrolu a teraz takúto kontrolu vykonal aj parlamentný orgán, ktorý e, usúdil, že zrejme došlo k počtu, k zvýšeniu počtu prípadov a zdá sa, že toto zvýšenie počtu prípadov použitia tejto techniky zrejme E, znamená, že sudcovia ľahšie e, vyjadrujú súhlas s možnosťou ich nasadenia. E, treba uh, hovoriť aj o iniciatíve občanov, lebo zdá sa, že uh, na ľudí sa uh, vyvíja natlak a v budúcom roku by sme mali schváliť iniciatívu európskych občanov. Ja preto žiadam komisiu, aby tento prípad sledovala veľmi pozorne. Paška. Slovo má pán Paška

ha mindenki akinek van szava hozzászólása kovácsev úrnak is stoyanov úrnak is most még egyszer hozzászól akkor. Každý chce niečo povedať, ale skutočne e, dávajte e, si pozor na to, ako využívate modrú kartu, pretože inak nikdy neskončíme. Takže prosím, prihláste sa vtedy, keď prijete nárad. A teraz e, pán Stojanov, 1,5 minúty. Ďakujem, dámy a páni. V Bulharsku máme príslovie o tom, čo sa bude e, e, materializovať v, v dnešnej e, rozprave. Zlodeji budú chytať zlodejov, pretože tajná služba je infiltrovaná mafiou a teraz vidíme výsledky počas vašej vlády, kolegovia, tak ma prenasledovala a napadla polícia počas, počas protestov. Možno hovoriť naozaj o vlkoch v barančom rúchu. Počas uh, uh, vašej vlády socialisti uh, mierumilovní demonstranti boli zbytí a teraz hovoríte o porušovaní ľudských práv. Za vašeho obdobia novinár Stojanov bol zbytý takmer k smrti. Sdot kúpení prodaden. Za vašej doby mafia mala obrovskú moc a občania stratili svoje práva E, podvody e, a, porušovanie e, národných záujmov. Nuž a teraz vy sa snažíte využiť túto diskusiu na to, aby ste zablokovali vstup Bulharov do šengenského priestoru. Toto sa ne, nepodarí, pretože voliči nie sú slepí. Žiadne kroky z vašej, z vašej strany tejto fakty nezmenia. Ďakujem veľmi pekne. A teraz po predstaviteľoch e, z politických skupín, teraz e, je jednotliví rečníci. Prvou je pani Nedelčeva. A to na 3 minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán komisár, kolegovia, akákoľvek rozpráva v Európskom parlamente odzrkadľuje záujmy európskych občanov. Avšak dnes sa dá povedať, ako sa tu využ- zneužíva európske pódium na nasledovanie skorumpovaných politických e, cieľov iba na národnej scéne. Európska agenda sa nedá zameniť za národnú. To sa nedá interpretovať ako národne zodpovedná pozícia. A je to v rozpore s hodnotami, za ktoré uh, kvôli ktorým e, bulharskí občania zvolili svojich poslancov. Pochybujem, že možno tieto hodnoty vidieť v tej rozprave. Samozrejme, že ústavné práva treba dodržiavať, avšak je tu určitá hranica a za túto hranicu dubiozne skupiny a záujmy si začínajú sledovať oddielne e, e, ciele a snažia si Eh, snažia sa disk, dis, diskreditovať eh, Bulharsko. Rada by som vyzdvihla zo pár bodov. Sú tu obvinenia, že že množstvo eh, prípadov odpočúvania sa zdvojnásobilo. Oficiálne čísla sú však iné. Nechcem sa však v tomto s vami sporiť. Chcem sa spýtať ďalšiu otázku. Odkedy počet takýchto prípadov sa stal transparentný, nuž odtedy, odkedy sa naša vláda dostala k moci v mene transparentnosti a voľného prístupu občanov. Po druhé potom, niekto z vás tu hovoril o nezávislej inštitúcii, organizácii, ktorá by sledovala využitie špeciálnych e, odpočúvacích zariadení. E, to však nikdy nefungovalo. Bulharsko je parlamentnou republikou a za plného rešpektu ústavy špeciálny parlamentný podvýbor mal za úlohu preveriť použitie špeciálnych vyšetrovacích metód. Podvýbor sa skladá z členov všetkých politických stran a prosím, uvedomte si, že vládne strany nemajú právo predsedať tomuto podvýboru. Ako teda vidíte, bulharské zákonodarstvo dáva všetky záruky na e, právne využitie všetkých vyšetrovacích e, e, prostriedkov. Status quo sa dá ťažko zmeniť, dokonca je veľmi ťažké vytvoriť niečo pozitívne, ale najzložitejšie je vidieť, ako určití predstavitelia najdemokratické inštitúcie v Európe sledujú ciele, na ktoré tu predsa nie sme. Ďakujeme. A teraz má slovo Claude Moraes, ktorý je našim ďalším rečníkom. Dve minúty. Um, Pán predseda, E, vždy je dosť nepríjemné, keď niektorý členský štát e, je pod kontrolou, keď jeho domáca situácia je pod kontrolou. Chcel by som e, nadviazať na to, čo povedala pani Wallens. Naša vláda v Spojenom kráľovstve takisto je teraz obviňovaná z toho, že sa zúčastňovala nezákonného prevozu osôb za účelom mučenia. Ja som sa aktívne za zapojil do vyšetrovania tohto prípadu, pretože je potrebné, aby sme to urobili spôsobom, ktorý je správny. Prečo o tom hovoríme dnes a prečo hovoríme o odpočúvaní, ktoré sa deje v Bulharsku? Nerobíme to e, kvôli Bulharsku, robíme to kvôli tomu, že sme spoločenstvom hodnot ja citujem, že odpočúvanie sa môže používať len e, výnimočne a len e, v mimoriadných prípadoch. Jedna z otázok, ktorá s tým súvisí, sa týka neprimeraného, zbytočného a neumerného využívania takýchto prostriedkov, ale e, treba zároveň bojovať proti organizovanému zločinu, ktorý je rozšírený v Bulharsku ako aj v iných krajinách EÚ. A preto štát musí mať k dispozícii takéto prostriedky. Treba však e, využiť používať prostriedky e, spôsobom, ktorý nemožno považovať za neprimeraný, pretože toto je otázka, ktorú považuje EÚ za veľmi dôležitú. Ja sa skutočne e, E, chcem zamerať na všetky e, existujúce údaje a pýtam sa kolegov v tejto snemovni, či naozaj niekto z vás má takéto informácie o tom, či boli tieto prostriedky používané neprimeraným spôsobom, e, keď napríklad pán Svoboda hovoril o tom, že sa tieto prostriedky nepoužívali primeraným spôsobom. Ja si myslím, že to je vec, ktorá musí byť sledovaná veľmi pozorne a ja som nedostal takú informáciu, že by k tomu došlo, ale je to vec, ktorú musí Európska komisia skúmať. Pán predseda prerušil rečníka e, s tým, že musím vás prerušiť e, ďalší rečník. Dobre, Vatimu. E, v Taliansku e, sú tie opatrenia e, na, týkajúce sa odpočúvania veľmi užitačný, užitočné, keď sa vyšetrujú veci okolo máfie, v prípade, keď sa napríklad keď bol napríklad pán Berlusconi obvinený, že platil za služby prostitútka, čo sa mu doteraz nepoukázalo. Nuž, E, takéto opatrenia sa využívajú na to, aby sa kriminalizovala opozícia. Nuž, a využíva sa e, ten, e, to prostredie strachu a musíme si uvedomiť, že zanedlho budú v Bulharsku komunálne voľby. Toto môže zmeniť pomer síl a môže to viesť môže to viesť eh, k určitej situácii eh, všeobecného strachu a násilia. My si jednoducho musíme uvedomiť, kde stojí Bulharsko a musíme presne skúmať eh, postup vlády. Pán Štraser, nech sa páči, máte dve minúty. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, ja som veľmi presne sledoval túto diskusiu, ako aj tú diskusiu predtým v Albánsku. K Albánsku. Aký rozdiel? Tam snaha o korektný uh, záväzný tón nad hranici uh, politických síl a tu uh, v tejto diskusie stanovovanie imperatívov, ktoré sú nepreukázané. Uh, tu sa snažíme, aspoň niektorí z vás, aby sa vrazil klin medzi jednotlivé strany. A tam v diskusii o Albánsku e, želanie, aby sa strany zblížili a spolupracovali pre blaho obyvateľstva a tu zase časť parlamentu prezentuje svoje uh, E, svoje odsudenie. Vážené dámy a páni, prečo to robíte? Prečo od vás nepočujem ani jednu jedinú skutočnosť? Zdá sa mi, že my sme boli informovaní z určitých zdrojov a my sme počuli, že keď to takto vidíte, prečo nejdete potom tam a prečo, alebo prečo nejdete sem do parlamentu, do príslušných výborov, do bezpečnostného výboru, prečo nepoložíte dopyt komisii? Nie, vy tu iniciujete verejnú rozprávu práve preto, lebo ju chcete z politických dôvodov. A toto predsa nemôže byť našim cieľom. My nerozumieme, prečo by sa na chrbte bulharskej vlády a bulharského národa malo diskutovať tu o týchto veciach keď je niečo, o čom je treba eh, hovoriť, tak vás pozývam urobiť to eh, v príslušných výboroch. Toto je pre nás absolútne prioritné. Samozrejme, musí byť fungujúca justícia, musí tam byť eh, štátnoprávnosť a práve pri takých citlivých veciach, ako je tento nástroj, musí existovať príslušná parlamentná kontrola, ktorá E, ktorú táto vláda aj použila, a dokonca prvýkrát to bolo zavedené touto vládou. Musíme si uvedomiť, e, v, tej kontrol, v tomto kontrolnom orgáne sú zastúpené všetky frakcie a pani komisárka Malstrom v minulý týždeň Sofii povedala, že toto je interná diskusia, to je jedna vec a komisár takisto jasne povedal, že bulharská vláda urobila všetky potrebné kroky. Kárťako, čokonno kodu kokinek Slovo dám len ľuďom, pokiaľ ľudia mod, e, požiadali mod, modrú kartu, ale pán predsedajúci neukončil vetu. Bol tu e, človek, ktorý to takisto e, ktorý tu filmoval a tvrdil, že je z bulharskej televízie. Neviem. Zdá sa mi, že sú všetci bulharskí poslanci. Mne sa zdá veľmi zvláštne, že niekto vôjde sem a filmuje nás pri prejavoch. Bol tu v sále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 Prosím, nezdvojnásobujte si e, svoj čas na prejavy. Slovo má pani Jotova, nech sa páči. Vážený pán predseda, dnešná diskusia sa netýka len odpočúvania e, v Bulharsku, ide aj o občiansk- práva občianske v celej Európskej únie, ide o relevant, relevantné e, orgány v Bulharsku, ktoré musia konať, pokiaľ ide o európske, európske činy E, áno, máte pravdu, pán komisár, e, naše právo bulharské bolo plne harmonizované. Problém je inde, v oblasti implementácie. Čo budete robiť smerom k tomu, aby ste predišli zneužívaniu e, zákonov EÚ? Táto otázka smeruje aj na pána Štrasera. Táto, tento, tento škandál znevažuje množstvo nástrojov, chartu ľudských práv, štokholmské predpisy a tak ďalej bez právnych predpisov e, e, sa tu koná na súde proti, proti, proti, proti ľuďom, ktorí sa nemôžu e, obhajovať. Trváme na tom, aby komisia navrhla iniciatívu na vytvorenie nezávislých kontrolných or, orgánov, pokiaľ ide o, o členskej krajiny. Treba bojovať proti zločinu a prosím, sledujte právne využitie kontextu nástroja kooperácie. Tanimir Ilčev, dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Použitie osobitných vyšetrovacích prostriedkov sa v Bulharsku skutočne rozšírilo a to vyvoláva obavy verejnosti. E, bulharský parlamentný orgán vykonáva dohľad nad používaním týchto prostriedkov a tento orgán e, urobil niektoré kritické e, pripomienky. Vyzývam komisiu, aby si ich prečítala. Ale mám aj niekoľko otázok. Aké posolstvo vyšle komisia voči tým, ktorým nie je jasná krehká rovnováha medzi bezpečnosťou a slobodou? Odsúdi komisia používanie týchto prostriedkov v záujme politických či súkromných sociálnych cieľov a do akej miery bude komisia vyzývať eh, k vyplneniu zrejmých legislatívnych medzier. Informácie získané e, tajným spôsobom e, dostávajú nielen osobitné vyšetrovacie týmy, ale aj vyššie postavení politici. policajti filtrujú informácie, nemali by mať právo tak robiť. A žiadosti o schváľovanie e, odpočúvania nie sú vždy odôvodnené Ehm, bulharské policajné zložky ehm, si vypracovali veľmi čudný reflex, pretože sa snažia kontrolovať takmer všetky živé bytosti. Netýka sa to len súdov a politikov, ale buď ten systém nie je správny, alebo je to otázka pre ehm, preskúmanie, ale to, čo oni sa to snažia zatajiť a to je niečo, čo by sme, alebo zahaliť rúškom tajomstva a proti tomu treba bojovať. Potrebujeme, aby e, sa zabezpečila nedotknutelnosť e, súkromia, aby sa zabezpečili e, ľudské práva. My nechceme, aby sa Európa stala muzeum, ale aby sa stala priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a nechceme, aby politické strany alebo vlády zatlačili niekde do kúta e, tieto hodnoty. Ďakujem. Ďakujem, pán Kovačev. Nech sa páči. Pán Kovačev, máte slovo. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, pán komisár, kolegovia. To, čo sme si vypočuli od komisie, len potvrdzuje, že legislatíva v Bulharsku používaná na využitie špeciálnych vyšetrovacích e, metód je v súlade so zákonodárstvom EÚ. Nevýšime sa v názore, že každá členská krajina musí občanom zabezpečiť základné ľudské práva, vrátane procedurálnych práv. Čo vlastne viedlo k dnešnej rozprave? Jednoduchá odpoveď na túto otázku. Volebná kampaň sa rozbieha v Bulharsku a prenáša sa na pódium Európskej únie. Jediné o politické dividendy tu ide, o ich zber. Je však zložité presvedčiť európske inštitúcie v dobrom e, záujme záujmov bývalých vysokých predstaviteľov e, trojstrannej koalície v Bulharsku, kde bolo množstvo príkladov korupcie. Niektorí z kolegov nedostatočne čakali na odpovede na svoje otázky. A tu by som vložil vtip. Asi tí kolegovia, ktorí opustili miestnosť, e, ich vedie v ich e, záujmoch straniť, e, čo najviac poškodiť bulharskú vládu. Mali by sme, mali by sme e, spolupracovať a nie byť proti sebe v opozícii v, tej, v tejto sále. Je zložité e, pracovať pri e, zvyškoch e, vládnutia minulej vlády. Účelom dnes nie je diskreditovať vládnúcu stranu, ale zdiskreditovať krajinu v očiach našich európskych partnerov. To, čo sa tu dnes v noci deje, je hanebné a treba to naozaj uh,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 ten, ten hlav, e, tie hlavné kanály korupcie boli preseknuté práve tie, ktoré dávali prospech e, predošlým vládám. Nastolili sme najlepšiu možnú atmosféru na investície v Bulharsku. Vláda má stabilnú väčšinu v Národnom parlamente a zúčastňuje sa všetkých európskych procesov. A rád by som znova ponúkol ospravedlne všetkým kolegom, ktoré sú tu dnes. Plýtvame tu e, čas na predvolebnú kampaň bulharská. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz by som dal slovo pánu Enču. Enču. Köszönöm szépen, domnule președinte. Situația ascultării... Ďakujem pekne Eh, pán predseda. Eh, situácia s nelegálnym odpočúvaním v Bulharsku je veľmi vážna a ešte vážnejšia je skutočnosť, že nejde o ojedinelný prípad v Európskej únii. Eh, pán komisár by mal venovať pozornosť aj inému členskému štátu, Rumunsko. Rumunsko v roku 2011 takisto využíva možnosť odpočúvania súkromných rozhovorov bez bez súdneho súhlasu. Ale pritom e, príslušné normy zakazujú takéto využívanie bez vyslovného súhlasu súdu. E, ale diskusie medzi politikmi sú zaznamenávané a zneužívané opozičnými stranami a e, preto nie je rešpektované základné právo. Metódy vyšetrovania zahrňajú aj nelegálne odpočúvanie telefonických rozhovorov, predovšetkým pokiaľ ide o odporcov vlády. Táto situácia je mimoriadne vážna a vyzývam komisiu k okamžitému zásahu, aby sa v týchto dvoch členských štátoch zachoval právny štát a demokracia. Ďakujem, pán predseda. Je to dedictvo komunizmu. Teraz by som e, chcel odovzdať slovo pánovi Uručevovi. Dve minúty. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, vážení kolegovia. Európska komisia vyhlásila, že bulharská vláda prejavila rozhodné odhodlanie potlačať organizovaný zločin a korupciu. Poprvýkrát boli dosiahnuté skutočné hmatateľné výsledky. To je niečo, za čo hlasovali bulharskí voliči vo voľbách v roku 2009 všetky zákonné prostriedky sa používajú na odhaľovanie a vyšetrovanie organizovaného zločinu. Nebuďme naivní. Organizovaný zločin má mnohé zdroje a e, treba zamedziť e, beztrestnosti a e, teraz sa tu šíria nejaké diskreditujúce dokumenty z odpočúvania, ktoré boli zmanipulované. V médiách sa pohybujú ľudia, ktorí im prinašajú nahrávky, video, záznamy, dokumenty. Je to skutočná hystéria. A všetko to znieje, ako keby tu išlo o zistenie pravdy, ale skutočnosť je taká, že ide o skupiny, eh, ide o záujmy, ktoré chcú dosiahnuť zločinecké eh, skupiny. V Bulharsku nemáme škandál s odpočúvaním, je to škandál, eh, ktorý predstavuje snaha o diskreditáciu vlády a snaha o boj proti organizovanému zločinu a korupcii с днешните си действия. Благодаря. A to všetko sa odohráva vo svetle nadchádzajúcich volieb. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Kalfin, minúta. Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Искам да се обърна към уважаеми... Ďakujem, pán predseda. Rád by som povedal zo pár slov pánu komisárovi. Objavilo sa tu množstvo propagandy. Je tu správa pred bulharským parlamentom, ktorá hovorí, že vláda filtrovala informácie, kým ich zaslala súdu. Táto správa oznamovala, že vláda nedokázala zachovať dôverné súkromné informácie a že tieto informácie unikli médiám. Táto správa vyjadrila, že došlo k porušeniam ľudských práv. Bolo porušené množstvo základných práv a komisia musí porovnať e, bulharskú legislatívu a ich implementáciu a aplikáciu s inými členskými krajinami. My tu nerobíme propagandu, my tu nerobíme ideológiu. Komisia musí zanalizovať fakty, ktoré si musí ujasniť. Ďakujeme, je veľmi neskoro, nemôžem vám dať priestor na základe modrej kartičky. Táto procedúra sa nepoužije. Teraz má slovo pán Neinsky na 1,5 minúty. Благодаря ви, господин председател. Това, че съм от последните на Ďakujem, pán predseda. Som jedno z posledných rečničiek na programe a to mi poskytuje príležitosť istým spôsobom zosumarizovať túto rozprávu. Nejde o rozprávu o odpočúvaní, nejde o rozprávu zameranú proti alebo za určitého ministra, ale ide o rozprávu, ktorá sa týka hodnot Európy. Je to rozpráva o slobode, ľudských právach, demokratických pravidlách a ako taká nemôže byť čisto vnútroštátna záležitosť. E, je to niečo, čo sme svedkami od pádu Berlínskeho moru. Pokiaľ občania stratia vieru v zásady a hodnoty Európy, tak e, vtedy e, strácajú všetko. A po druhé, dnešná rozpráva je rozpráva o pravde. Pravda nemôže byť pravicová či ľavicová, nemôže byť polovičatá. Pravda to je jedna ucelená pravda, ktorú treba identifikovať a jasne e, pomenovať. Dnešná rozpráva to je rozpráva o zodpovednosti. Zodpovednosti e, nadchádzajúcej vlády, nie predchá... tejto vlády, ale nie minulej ani budúcej, pretože súčasná vláda je zodpovedná voči svojim občanom a títo občania ju buď môžu podporiť, alebo môžu byť proti nej v opozícii. To všetko je súčasťou demokracie. Ďakujem veľmi pekne, ospravedlňujem sa. Ja som nesprávne vyslovil vaše meno. Teraz prechádzame k procedúre Catch Slovo dostane... Máme tu šesť rečníkov na zozname. Iliana Ivanová dostane slovo ako prvá. Jedna minúta. Ďakujem, pán predseda, vážení kolegovia. Po všetkom tom, čo sme si tu vypočuli, môžem povedať len toľko, že toto je ďalšia príležitosť, pri ktorej sme boli svedkami polutovania hodnej snahy e, bulharskej opozície preniesť politickú diskusiu do Európskeho parlamentu. Strany, ktoré sú vo vláde, e, ktoré sú proti vláde, robia všetko preto, aby diskreditovali Bulharsko a jeho európskych partnerov. Kto je doma pravdu alebo nemá pravdu, to nie je predmet tejto diskusie minuty e, diskusie. E, vážení kolegovia z opozície, pokiaľ nemôžete vystupovať konštruktívne vo vzťahu k bulharskej vláde, pokiaľ nemôžete e, poskytnúť expertné a konštruktívne návrhy, tak prosím, aspoň nestojte v ceste tým, ktorí sa snažia byť konštruktívni a objektívni. Ďakujem. Pán Viganin. Vy ste nedostali pred chvíľou eh, modrú kartu. Eh, eh, zaujímam slovo teraz v KDI, ale od, bolo mi odopreté právo vystúpiť s modrou kartičkou. Chcel som reagovať na pána Štrasera. Nuž k slovám pána Štrasera musím povedať, že nedo, nedokážem súhlasiť s tým, že neexistujú údaje k tomu, koľko osobitných e, vyšetrovacích prostriedkov bolo využiť. A pokiaľ ide o najvyšší súd, tak údaje hovoria 15 946 povolení použití takýchto prostriedkov. A len 1918 dospelo až k súdu. A to je naozaj veľmi malé percento. Takmer 16 tisíc e, povolení znamená, že 5 až 10 bulharských občanov bolo odpočúvaných v roku 2010. E, Pán Štraser, je toto niečím, čo sa deje v Rakúsku? Súhlasili by ste vo vašej krajine s takýmito praktikami? Hovoríme o slobode a demokracii v každej členskej krajine Európskej únie a preto musíme diskutovať o tom tu v Európskom parlamente. Slovo má teraz pani Parvanová na minútu. Ďakujem, pán predseda. Rada by som požiadala Európskeho komisára, či komisári si uvedomujú to, že 27 prípadov v súde v Štrasburgu e, vyhrali e, žiadatelia, keď išlo riešenie policajnej brutality. E, agentúra pre národnú bezpečnosť e, vyšetruje občianské iniciatívy a ľudia sú pod tlakom, aby e, odvolali svoje podpisy. Tieto kroky sa vyšetrujú policiu a policia tiež zatkla oponentov vlády z opozície a toto sú nepriatelia tí, ktorí sú nepriateľmi vládnucej strany, sú prezentovaní ako nepriatelia spoločnosti. Toto ma naozaj rozrušuje. A včera počas oficiálneho stretnutia našeho vedenia s vedením s opozičnou stranou sme boli, nebolo nám odoprité možnosť položiť otázku, čo spraví komisia preto, aby prispela k nastoleniu občianských práv v Bulharsku. Toto nie je rozpráva medzi Bulharmi, toto je rozpráva o ľudských právach. E, ďakujem. Ako viete, e, teraz prebieha procedúra e, Catch the Eye. Hans Peter Martin. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja som sa chcel obrátiť priamo na vás. Ja považujem za nepriateľné, že ne, nemá význam, aby som rozprávala, keď ma nebudete počúvať. Um, tak eh, pán predseda, pokiaľ nebudeme využívať tú modrú kartu, tak sa tým minie účinkom naša snaha oživiť diskusie v parlamente. Pán predseda, pokiaľ ma nepočúvate, tak nebudem hovoriť. Toto je to, čo moja, jedna moja kolegyňa nazvala karáko parlament každý si rozpráva svoje a e, všetky návrhy na zlepšenie situácie sa nezohľadia. Következő hozzászóló Balcitis képviselő úr, egy perc. Ďakujem na minútu, pán Balcitis. Procedurálna poznámka. Mr. President, I just wanted to add my voice to the... Chcel som sa len pridať k tým, pán predseda, No už vy ste sa naozaj predstierali dnes, že ste nevideli modré kartiči a keďže každý sa snažil použiť toto pravidlo, rád by som povedal, že eh, je tu dosť kolegov, ktorí počúvajú rozprávu, Som chcel vyjadriť eh, rozčarovanie vám, pán Štraser, toto nie je príklad dobrého demokratického prejavu v krajine, ktorú eh, rešpektujeme ako demokratickú. Tehát eh, Balcitis képviselő urat kérem. Teraz by som rád poprosil pána Balčitisa, aby sa na minútu ujal slova. Táto otázka je dosť komplikovaná. Vychádzajúc z disponibilných informácií, problém sa zdá byť eh, nekonzistentný a môžem súhlasiť s predrečníkmi, nie je to otázka samotného Bulharska, hovoríme tu o európskych hodnotách. Všetci musíme rešpektovať každého, kto sa e, zúčastňuje v diskusie. My, mimochodom v Európskej únii, predsa máme chartu základných ľudských práv a e, Bulharsko či Litva, ktoré sú členmi, sú povinné vyplňať túto chartu. Ona jasne hovorí, čo vlády e, môžu robiť, čo nemôžu robiť. Základná myšlienka je rešpektovať ľudské práva, preto si myslím, že e, pán komisár by mal sa veľmi pozorne pozrieť na túto situáciu, pretože táto konfrontácia je cítiť v tejto miestnosti a je vlastne prehnaná a umelá. Na minútu, nech sa páči, ďalšia rečníčka. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Je len prirodzené viesť diskusiu, keď hovoríme o prepisovaní európskych hodnot, ako sú ľudské práva. Je osobitne dôležité o tom hovoriť vtedy, keď sú zraniteľné a krehké. Hoci to môže znieť paradoxne, E, tieto vystúpenia boli v rovnakom duchu, pretože všetci rečníci vyjadrili obavy. E, socialistickí poslanci požiadali o túto rozpravu, pretože si robíme starosti o právny štát a jeho stav v Bulharsku. Chceme uistiť našich voličov, že budeme dávať pozor a budeme obhajovať e, naše hodnoty. V, vo vystúpeniach sme e, s kolegov EPP e, sme si vypočuli rovnaké obavy a dúfame, že tieto spoločné zdieľané obavy povedú k riešeniu. Nech sa páči, požiadali ste o modrú kartu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Ja som sociálny demokrat aj v Taliansku a nie len v Európe. Občas je to tak, že sa niektorí kolegovia, dokonca aj ja, my, nás, um, nám nadávajú do komunistov len preto, že uh, sme v opozícii voči vláde <clears throat> a potom, čo sme uh, si to mohli prečtať, e, vidíme, že sa takéto niečo môže stať aj liberálnym demokratom alebo socialistickým e, kolegom v Bulharsku. Sú takto označkovaní len preto, že predstavujú v krajine opozíciu. Nože je to vlastne niečo, čo sa nám nepozdáva pretože to je správanie, ktoré, je, v ktoré môže byť veľmi nebezpečné. A e, keď si to soprieme, tak uh, minister zahraničných vecí, po tom, čo sa všetko udialo v, v Egypte, a, e, tak e, išiel do Sýrie a e, chválil Sýriu ako demokratickú krajinu a chválil Syriu za jej snahy približiť sa občanovi. A už myslím si, že musíme to my ako Európania skôr pranierovať. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, odovzdávam slovo pánovi komisárovi Pibalksovi. Uh, pán predseda, uh, vážení poslanci, toto bola pomerne vzrušená rozprava, ale ja by som chcel zdôrazniť tri body, ktoré považujem za zásadne dôležité. Proces pristupovania uh, do EÚ v mojej krajine nebol ľahký, ale keď je raz krajina prijatá do EÚ, tak si myslíme, že teda veríme tomuto členskému štátu, že je schopní zaručiť základné ľudské práva, ako aj implementáciu práva EÚ máme e, špecifickú legislatívu pre jednotlivé sektory. Tu máme smernicu, ktorá sa týka e, spracovania osobných údajov, ako aj elektronických e, komunikácií. Komisia teda má veľmi E, dlhú a skutočne uznávanú históriu e, dohľadu nad uplatňovaním európskej legislatívy v členských štátoch. Ja e, by som chcel zdôrazniť, že by ste mali plne dôverovať tomu, že komisia zasiahne v prípade, že zistí, že dôjde, že dochádza k porušovaniu európskeho práva. Komisia teda monitoruje situáciu a keď bude potrebné, bude konať. Ale nemôžeme zajsť ďalej, než to umožňuje právo spoločenstva, pretože komisia sa bude rozhodne pridržiavať tohto práva. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Verte, že ak môžem povedať niečo ako človek, ktorý